a e, budeme ďalej pokračovať vysvetleniam my k hlasovaniu Chvíľočku počkáme, kým budeme pokračovať eh, vysvetleniami hlasovania. M. Poprosíme kolegov, ktorí nechcú sa zúčastniť na tejto diskusie, aby rýchlo opustili hemicyklo. A medzi tým chcem poďakovať eh, pána, pánovi komisárovi Abramopulosovi za to, že eh, tu bol s nami počas diskusie dnešné ráno. Fino a che... Colleghi, iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. Vi informo kolegovia, budeme pokračovať vysvetleniami hlasovania. Chcem vás informovať o tom, že som obdržal veľa eh, požiadaviek o eh, príspevok, avšak Môžeme však sa tomu venovať iba do 14.45, pretože potom musíme e, poskytnúť príležitosť a teda priestor hlavne e, zamestnancom EP, aby pripravili e, miestnosť na ďalšie zasadnutie. Takže všetky tie ďalšie eventuálne vysvetlenia hlasovania, ktoré by zostali, tak budú nasledovať zajtra po ďalších vysvetľovaní dniach hlasovania, ktoré sa budú konať zajtra, keď nie, tak potom písomne. Allora iniziamo con il dibattito sul calendario delle tornate. De... Dobre, takže teraz eh, budeme sa venovať vysvetlením hlasovaniu k harmonogramu schôdzi parlamentu 2016 a požiadam eh, Daniela Hanana, aby sa, Hanana, aby sa vyjadril. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, my sme všetci oboznámení s argumentami proti mesačným presunom do Štrásburgu. Nebudem to opakovať, iba by som možno ten, toto zasadnutie používal ako symbol e, znázorňujúci e, tú schopnosť e, nepohnúť sa z miesta. E, Svedčia o tom aj tie železné kufre, ktoré používame na stiahovanie našich dokumentov. Prečo to ešte stále používame, e, keď sú to iné e, nehmotné formy komunikácie? Takže neviem, či to tu celé nefunguje iba v záujme e, vlastných zamestnancov a neviem, či by vláda nemala byť schopná nejak prehodnotiť dohody o sídle sú to podľa mňa ambiciózne požiadavky, ale eh, napriek tomu všetci vieme, že systém asi bude pokračovať eh, v prospech tých šťastlivcov, ktorí sú zamestnaní. Ďakujem pekne pánovi Hananovi. Passiamo al dibattito. Teraz prejdeme k diskusii ohľadom predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. O slovo požiadal pán Jiří Pospíšil. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja už som s veľkou radosťou podporil tento návrh zmeny smernice, ktorý upravuje boj proti praniu špinavých peňazí. Toto je veľmi dôležitá téma aj na národnej úrovni. Napríklad v Českej republike sa veľmi rád, že tento hm, návrh hm, rieši ďalšie, otázku ďalšieho postihovania akcie, takisto aj informovanie o tom, že kto je reálnym vlastníkom jednotlivých obchodných spoločností. My sme túto tému riešili na území Českej republiky, predložili sme návrh, ktorý v zásade ruší a mení tieto akcie. Myslím si, že to je tá správna cesta. Takisto som veľmi rád, že Európska únia ide týmto smerom, pretože anonimné akcie hm, predstavujú veľký priestor pre to, akým spôsobom legalizujú kanalizovať tieto peniaze, ktoré sú získané z trestnej e, činnosti alebo ktoré nemajú jasný pôvod. Považujete teda toto, považujem teda toto rozhodnutie Európskeho parlamentu v dnešný deň za krok správnym smerom a takisto za cestu, ktorú môžeme ísť a bojovať proti organizovanému zločtu. Ďakujem pekne a teraz e, Pani Gil, jednu minútu. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu zamierenú na boj proti mm, praniu špinavých peňazí aj daňovým únikom. To naozaj môže zohrávať dôležitú úlohu v boji proti terorizmu. Treba zaručiť čo najväčšiu transparentnosť, treba verejné registre, tým e, zabezpečíme transparentnosť pri finančných e, prevodoch, ale ako ukázal nedávne finančné škandály, ešte stále sme závisli od tých, ktorí, od informátorov, Takže ich musíme presvedčiť o tom, že by nás mali informovať o prípadoch podvodov a únikov, pretože členské krajiny to nie vždy sú ochotné robiť a potrebujeme aj následné opatrenia, ktoré by chránili týchto informátorov. Ďakujem pekne pani Gil a teraz dodám slovo pánovi Hananovi na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja som si niečo všimol vždy, keď chceme e, rozšíriť e, právomoci napríklad Europolu, Eurojustu alebo nejakých iných e, agentúr EÚ, tak vždy sa tu použije argument bezpečnosti. Je to podobné FBI v Severnej Amerike. Začali konať presne tak, ako v prípade tejto správe, keď chceli bojovať proti terorist, teroristom a praniu špinavých peňazí. Ja musím povedať, že e, ja sa cítim menej slobodný, ale nem viac e, bezpečný. Takže mi to pripomína spoločnú plnohospodárskú a e, politiku a politiku pre rybolov. Ja by som bol radšej, keby sme mali dobrú, dobrovoľnú spoluprácu spravodajských služieb a nie všetko to riadiť z Bruselu. nevždy cieľ svetí e, prostriedky. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Flanagan, jedna minúta. Ďakujem pekne. Írsko má skúsenosti s zneužívaním finančných systémov a boju proti terorizmu preto je jasné, že na tomto by malo záležať každému Írovi a Írke. Ja nechcem hovoriť, ako 10 ročia terorizmus dopadal na Írsko, ale výsledkom je, že terorizmus sa ešte viac rozšíril. Ja hovorím hlavne o tom finančnom terorizme, pretože sú tu síce malé, ale veľmi e, silné záujmové skupiny majú aj podporu vlád. Naša írska vláda bola dlho e, rukojemníkom e, FSI. Toto je naozaj centrum, ktoré dokonca bolo opísané New York Times ako divoký západ e, financií Neviem, či EÚ s tým niečo môže spraviť. Ja si skôr myslím, že je to žart. Ďakujem pekne. Teraz pán Šogor, jedna minúta. Ďakujem pekne. Som za... Ja som za prijatie tejto smernice, ktorá sa zameriava proti terorizmu. Musíme čeliť novým hrozbám Dôležité sú tiež odporúčania, ktoré sa prijali už v 2010 na boju proti terorizmu. Je dôležité, aby sme mali právny rámec, ktorý bude zodpovedať vysokým medzinárodným štandardom. Musíme zabrániť tomu, aby sa terorizmus dokázal financovať z nelegálnych finančných zdrojov. Preto potrebujeme takúto celoeurópsku reakciu. Ďakujem. Vole. Ďakujem pekne teraz pán Jar. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci istý filozof raz povedal, že s pravdou tečie aj lož. Ide nám o vnútorný trh, teda o jeho etablovanie, ale musíme sa postarovať o to, aby sa mohli ľudia v Európe pohybovať slobodne, musíme zjednodušiť finančné toky, ale zase treba povedať, že aj zlo si robí svoj priestor, v tomto priestore slobody a preto sa musíme zaoberať e, praním špinavných peňazí a finančným terorizmom, ako už povedal jeden kolega predo mnou. Takže komisia správne predložila ďalšie návrhy. Považujem to za veľmi dôležité, preto súhlasím s touto smernicou. Chcem požiadať o jednu vec, že aj túto štvrtú smernicu o praní špinek peňazí budem musieť kriticky zanalizovať. Totiž to zlé a to nesprávne má príliš veľa fantázie a bude sa rozvíjať ďalej. Takže musíme ostať pri riešení tejto problematiky. Ďakujem pekne a teraz kolega Petír. Jedna minúta podržala som usvajanie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporila tento návrh na druhé čítanie smernice o praní špinavých peňazí. My sme znásobili naše úsilie, aby sme e, vyšetrovali e, prípady e, prania špinavých peňazí. Poznáme, aké sú tieto konflikty v celej Európe som zavedenie takých opatrení, ktoré budú viesť k tomu, že sa posilní finančný systém Európskej únie. Podporila som takisto transparentnosť pri výmene informácií so skutočnými majiteľmi, ktorí sa zidentifikujú. Ďalej je dôležité, že sa budú aktualizovať jednotlivé registre, aby sa zabezpečilo to, že tam budú informácie o skutočných majiteľoch a táto informácia by mala byť prístupná pre e, všetky orgány, samozrejme s príslušnou ochranou údajov. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Pán Golniš, bojovať proti praniu špinavých peňazí a teda organizovanému zločinu a terorizmu áno, ale myslíte si seriózne, že organizovaný zločin a terorizmus prechádzajú cez e, normálne banky? E, výsledkom je, že vo Francúzsku kvôli e, štátnym predpisom je každý bankár špion a vlastne bonzuje svojich klientov a preto e, nedávno 10 tisíc eur som musel vlastne vysvetľovať, pretože moja banka e, si to považovala za podozrivý prevod. Ja e, nefinancujem žiadne milenky, som verným manželom ale jednoducho sa informuje Trakfín o takýchto prevodoch a to sú naozaj nechcené dôsledky tejto legislatívy, e, tak ako to vidíme aj v bankovej pobočke v budove parlamentu v Bruseli. Grazie. Onorevole Ivana Maletič. Pani Maletič. Maletič. A tým by sme skončili rozpravu k tejto téme. Je veľmi dôležité bojovať proti terorizmu vo všetkých členských krajinách práve z toho dôvodu, že v opačnom prípade finančné systémy Európskej únie budú narušené podobne ako to bude dotknuté sociálnych aspektov všetkých spoločností, všetkých krajín. Preto musíme postupovať proti takýmto aktivitám. Podporila som e, zmeny v tejto smernici. Navrhuje sa napríklad e, to, aby sa dali k dispozícii údaje, aby sme mali kvalitnú výmenu informáciu. Každých 6 mesiacov sa má uskutočniť analýza vzniknutých rizík. Ďalej sa tu osobitne zdôrazňuje cezhraničná aktivita, respektíve cezhraničné aktivity. Ďakujem. Teraz, e, pokiaľ ide o, o e, prevenciu využívania finančného systému na účely prania špinových peňazí, tým to sme ukončili. Teraz sa budeme venovať údajú, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. E, vysvetlenie hlasovania k tomu požiadali o slovo najprv pán Pospíšil jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporil tento návrh, práve tak ako predchádzajúci návrh. Tento návrh európskej legislatívy rozširuje informácie, ktoré sa majú zhromážňovať pri jednotlivých prevodoch finančných prostriedkov. Na jednej strane toto hromadenie informácií bude viesť k tomu, že zákazníci budú mať pocit, že sa oni zhromaždili informácie, ktoré majú súkromný charakter. Na druhej strane si treba uvedomiť, že medzinárodný terorizmus sa financuje z finančných prostriedkov, ktoré prúdia do Európskej únie z tretich krajín. A preto je dôležité, aby sme zhromažďovali tieto informácie, aby sme ich použili v prípade, že sa ukáže podozrenie z možného financovania terorizmu. Ja som za ten návrh, ale treba povedať, že treba zabezpečiť, aby sa tieto informácie používali iba iba vtedy, ak dôjde k vyšetrovaniu podozrivého a že tu ide o závažné formy trestnej činnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pani Gil na jednu minútu. Nech sa páči, pán Egel, vážený pán, vážený pán predsedajúci, ja som... Given we need stronger measures to... Túto smernicu je dôležité bojovať proti daňovým únikom. Takisto potrebujeme verejné registre, aby sme mali lepšiu ochranu na úrovni Európskej únie. No, E, my niekedy úplne závisíme od informátorov, e, keď ide o pranie špinavých peňazí. Ďalej potrebujeme koordinovanú reakciu z príslušných, od príslušných orgánov v členských krajinách pokiaľ ide o finančné inštitúcie, pokiaľ ide o poskytovateľov prevodov peňazí. Je to jednoducho nepriateľné, aby miliardy a miliardy eur jednoducho e, prechádzajú, tá, o ktoré prichádzame každý rok. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Gil. La... Ďakujem pekne, pani Gil A teraz odovzdám slovo pani Ivane Maletiči, jedna minúta. Ďakujem pekne. V kontexte predchádzaniu a vyšetrovaniu e, špinavých peňazí návrh e, tohto nariadenia je e, dôležitý práve pri prevode finančných prostriedkov, žiadajú sa dokumenty, ktoré sa majú dokladať. Takisto táto legislatíva bude ďaleko prísnejšia a silnejšia a budeme mať aj silnejšie sankcie. Je to veľmi senzitívne nariadenie, pretože sa zaoberá údajmi, ktoré sa majú prenášať a treba ich monitorovať a identifikovať. Sú tu veľké zmeny, keďže ide o stály e, rozvoj existujúcich technológií, takže sú tu nové možnosti a je dôležité uzatvárať medzery, aby sme zabezpečili stabilitu finančného systému. Ja som podporila toto nové odporúčanie. Ďakujem. Grazie, onorevole Maletič. Ďakujem pekne, pani Maletič. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania ohľadom druhého čítania a hlavne odporúčaní, pokiaľ ide o konkurzné konanie. Najprv by som si chcel eh, vypočuť tých rečníkov, ktorí, a teda hlavne tých, ktorí sú tu v hemicykli. Toto není diskusie, ale ide iba o vysvetlenie hlasovania aj pre tých, ktorí sú hore na mm, tu prítomný tak eh, aby sme vlastne doplnili trošku to hlasovanie, ktoré prebehlo dnes ráno. Pán pospíšil jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporil túto zmenu nariadenia. Ide o mm, konkurzné konanie. Ja som sa zúčastnil rozpravy aj včera jeden z dôvodov som nepovedal, preto som sa prihlásil k tomuto vysvetľovaniu hlasovania za najväčší prínos zmeny kolizných noriem v tejto oblasti považujem to, že európske štáty majú zaviesť registre. Ja som sa v Českej republike venoval konkurznému konaniu. Viem, že toto právo môže fungovať iba vtedy, keď verejné informácie budú k dispozícii. Nie sú iba pre štáty, ale keď sú zájemne prepojené a Firmy sa môžu informovať o tom, aký potenciálny dlžník má podmienky, či tam nie je napríklad zavedené konkurzné konanie. Táto zmena je evolučná, zlepšie, zlepší fungovanie konkurzného konania na území celej Európy. Honorevole Gill, Ďakujem pekne. A teraz e, máte slovo. Opäť som tu ja. Ja som hlasovala za túto správu, pretože si myslím, že sme tu dosiahli rovnováhu. Je veľmi pozitívne, že aktualizujeme túto legislatívu po desiatich rokoch stagnácie. Táto nariadenie sa týka 50 tisíc spoločností, ktoré sú zapojené do cezhraničných konkurzných konaní. Je pre ne dôležité, aby sme vyjasnili e, juridikciu a je dôležité, aby sme mali aplikovateľné právo v tejto oblasti. Je dôležité, že sa e, rozšírila aj pôsobnosť. Považujem to za krok vpred. Vítam zavedenie dodatočných kritérií kritérií práve preto, aby sme zabránili negatívnym javom. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo na jednu minútu pán Flanagan. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Pred dvomi rokmi Írsko bolo konfrontované s mnohými konkurznými konaniami, ale nám to pripomínalo obdobie časa Dickinsa Zatiaľ vláda sa snaží uviezť modernejšiu, účinnejšiu legislatívu, ale táto nová legislatíva by mala byť v prospech ľudí, aby natoľko nezáviseli od bankového systému. Vláda však bankám dáva záverečné e, veto, takže to niekedy bráni konkurznému konaniu v tom správnom svetle. Medzi tým sa ukazujú negatívne faktory posledných e, rokov. Je ironické práve to, že Európska únia chce vytvárať nové pravidlá, ale tento celý príbeh nie je pozitívny. Ďakujem pekne, slovo má pán, pani Petr, ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu a ja pevne verím, že všetky konkurzné konania budú rýchlejšie a nebudú poškodzovať spoločnosti, ktoré majú prejsť týmto konkurzným konaniam. Konkurzné konanie je totiž nočnou morou každej jednej spoločnosti. Je to niečo, čo sa ťahá roky a niečo začína ako konanie, keď je už situácia beznádejná v Chorvátsku. Máme takéto prípady konkurzných konaní je veľmi veľa takých bizárnych situácií, ktoré sa odohrávajú, aj bizárnych dohod, ktoré súvisia s konkurznými konaniami. Otázka znie, kto má určovať, koľko tieto firmy dlžia. V tomto prípade chcem povedať, že táto správa je veľmi dôležitá, vítam jej prijatie a ja pevne verím, že to pomôže aj zlepšeniu situácie v Chorvátsku. Tič, predsedávajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Konkurencné konanie sa líši v jednotlivých členských krajinách a preto pokiaľ ide o finančnú krízu, tak jednotlivé členské krajiny reagujú rôznym spôsobom. Mnohé zlé podniky ohrozujú situáciu. Ja si myslím, že nemáme jednotné riešenie na úrovni celej Európskej únie, ale odporúčania sú jasné. Ako ukázal Európsky semester, legislatíva musí byť e, dobre definovaná, postupy musia byť rýchle. Chorvátska legislatíva bola hodnotená ako dosť mizerná. Vláda to musí zlepšiť podľa, miešnu, podľa možností skoro nariadenie. Je veľmi dôležité pre fungovanie vnútorného trhu, preto som bola veľmi rada, že som mala možnosť eh, podporiť rozšírenie pôsobností Ďakujem a teraz prejdeme k správe pána eh, kolegu Winklera ohľadom samocertifikácie dovozov nerastov ako s pôvodom v oblastiach vyplnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach. Odozdávam slovo kolegovi Arinovi, takže keď eh, tu nie je prítomný, tak odozdávam slovo teraz pani Gil, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, vítam tú skutočnosť, e, že sme presunuli toto záverečné hlasovanie, ale som sklamaná pozíciou, ktorú prijali ECR a EPP. Totiž, že zablokovali tú podstatu náležitej starostlivosti totiž e, nerasty, ktoré sa napríklad e, používajú e, deti a ženy sú dôležitým predmetom našich úvah. Je dôležité, aby sa zistilo, že či sa v tých dodávateľských reťazcoch nachádzajú tieto problémové E, nerasty alebo konfliktné nerasty môžu sa dodávať, ale treba sa napríklad pozrieť v tomto ohľade na Čínu. Uvedomujeme si, aby sa neplatila tá vysoká cena, ak sa budú plniť náležité, ak sa bude venovať náležitá pozornosť tejto starostlivosti v, dodávateľskej, v dodávateľskom reťazci S plus D navrhla, aby mikropodniky boli vylúčené z tohto nariadenia. Parola all'onorevole Begin. Teraz odovzdávam slovo kolegovi Beginovi, jedna minúta, ale nie je prítomný, takže odovzdávam slovo teraz uh, eh, Besera Baste Rečea, Jedna minúta, máte slovo, kolegyňa. Európa má jedinečnú príležitosť a takisto aj morálnu povinnosť, aby bojovala proti týmto nerostomakovom, ktoré podkapávajú ľudské práva. Mali by sme sa zamerať na rozdelenie tých podnikov na tie dobre, ktoré sú vlastne tie, ktoré dodržiavajú normy a takisto aj snažia sa zabezpečiť vystopovateľnosť, ako aj spoločnú sociálnu zodpovednosť majú zakotvenú. Toto všetko je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že tieto podniky, ktoré sa snažia vyvíjať čo najlepšie úsilie, úsilie a transparentnosť by eh, mali byť z toho eh, vylúčené. Myslím si, že my by sme mali nielen ohľadom spracovania týchto kovov eh, sa venovať tejto téme, ale takisto aj výrobnej, ako aj dodavateľ výrobnej reťazcu, ako aj dodavateľskému reťazcu. Stále o to žiadame. Je to naša úlaha. Ak eh, budeme opatrne pokračovať, eh, tak eh, Európska únia sa stane sým komplicom ozajstného barbarského chovania. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Rodríguez Pinero Fernández, ale nie je tu prítomný. A teda odozdávam slovo Curtin Darling na jednu minútu. Kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Minulý rok sme e, naozaj doktorovi Mukwegemu postojačky tlieskali za jeho e, boj e, v záujme detí a žien, pretože no naozaj oni sú obeťami takéhoto obchodovania. Majú tu byť povinné pravidle a my sme naozaj blahoželali doktorovi Mukwegemu. My sme na to dnes nadviazali. Dostatočná starostlivosť nestačí a zamerať sa iba na e, Tavičovkovou. E, to by nestačilo. My sme hlasovali za účinné povinné pravidlá, ktoré by sa uplatňovali na hlavných e, kľúčových hráčov takéhoto obchodu. Ja som hlasovala za túto správu a chcela som tým ukázať, že sme pripravení nadviazať na náš potlesk a chceme sa skutočne zaviazovať, zav, zavezovať zasadzovať za ľudské práva. Pán Dalton, nech sa páči jedna minúta. All... Ďakujem pekne. My naozaj chceme zobrať e, všetky šance takýmto ozbrojeným skupinám. Zatiaľ to neúčinné. Ja e, ne, som nemohol hlasovať za túto správu, pretože to malo byť e, povinné a nie dobrovoľné. Ja som chcel dobrovoľný systém, tak ako navrhoval výbor INTA s dostatočnou starostlivosťou E, napríklad e, v Kongu tam je ťažba skoro jediným zdrojom príjmu a e, napríklad americká legislatíva svedčí o tom, že takéto prísne pravidlá sa ťažko dodržiavajú. Americké podniky sa vyhybujú takýmto oblastiam a takéto chudobné zóny nemôžu už vôbec predávať produkt svojej ťažby tým sa podkopáva. Legislatíva e, nie je dobrá, pretože dolieha na, na tých najchudobnejších vo svete. Ďakujem pekne. A teraz Martin Anderson. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu, pretože je to dôležité. Napríklad návrhy 154, 155 tie našťastie priš- prešli. Treba vedieť, odkiaľ pochádzajú nerasty. Eh, obzvlášť pri konfliktných oblastiach je to dôležité, pretože EÚ je jedným z najväčších trhov pre takéto eh, nerasty. Vyvážajú ich často ozbrojené skupiny a financujú tým pokročujúce násilie a to má e, veľmi negatívny dopad na ľudské práva a taktiež to dolieha na rozvoj v dotknutých krajinách. Návrhy komisie zatiaľ nejako e, nezabránili dovozu takýmto konfliktným e, nerastom neboli dostatočne ambiciozne, takže ja som za e, rozumné pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré chcú záväzný systém, ktoré by sa uplatňovali e, v celom e, reťazci. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania ohľadom materskej dovolenky. Najprv prvým ročníkom bude pani Šojdrová, jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcela by som vysvetliť, prečo som v tom záverečnom hlasovaní sa zdržala a nepodporila som e, to konečné uznesenie. Myslím si, že podpora maminiek na materskej dovolenke a vytvorenie čo najlepších podmienok pre uh, Eh, pre zlučiteľnosť eh, rodinného ako aj profesionálneho života je v záujme EÚ členských krajín. Nemohla som súhlasiť s tým, že toto uznesenie obsahovalo návrh na zavedenie povinnej otcovskej eh, dovolenky v rozsahu desiatich dní. Myslím, že to je vec, na ktorej sa musia dohodnúť členské štáty Európsky parlament a takisto aj Európska komisia. Návrh uznesenia takisto požadoval aby sme sa vrátili k starému návrhu smernice, ktorá je tu prerokovaná už viac ako 7 rokov a ukazuje sa, že je akousi slepou cestou. Preto podporujem radšej nový prístup Európskej komisie, ktorý, ktorá prislúbila pani komisárka Viera Jourova. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, teraz Markus Píper, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pri hlasovaní o tejto smernici som hlasoval proti. Ja som e, za, aby e, mladé ženy boli sociálne zabezpečené na trhu práce a na to sú dostatočné pravidla v členských krajinách. Ochrana matiek sa inak upravuje e, v Polsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve alebo na Malte. Má to niečo so sociálnou kultúrou a zodpovednosťou jednotlivých členských krajín. EÚ tieto veci nemôže zjednocovať. Mm, do sociálnych e, právomocí by sme sa nemali e, miešať. A preto som hlasoval proti. Ďakujem. Honorevole. Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolegyňa Klün. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja chcem hovoriť o otcovskej dovolenke otcovia taktiež musia ostávať doma, vlády im v tom musia pomáhať. E, zdieľaná zodpovednosť za novorodenca to je kľúč k rovnosti na trhu práce, ale vždy sú zodpovedné ženy jedine, že by vlády uľahčili otcovské dovolenky. Ženy potom trpia, e, pokiaľ ide o kariéru. Otcovská dovolenka to je skutočná e, skutočné riešenie v záujme rovnosti na trhu práce, ale tu treba zmenu myslenia a vlády to budú musieť uľahčiť. E, ja si uvedomujem, že e, hlavne malé podniky sa budú obávať e, nákladov spojené s takouto materskou a otcovskou dovolenkou, ale ide o záujmy rodiny. Bude to ťažké hlavne pre malé podniky, ale naozaj treba to považovať za e, rovnaké výdavky ako napríklad na elektrínu a tak ďalej. Deti, nemo- deti sa nemôžu prestať rodiť kvôli kariérám, pretože potom to bude pre nás všetkých oveľa drahšie dlhodobo. Mm, vychovať deti, e, to netreba vidieť ako niečo, čo človek robí vo voľnom čase. Ďakujem pekne. Teraz e, nevidím kolegu Mlinara, takže tým pádom prejdeme k ďalšiemu rečníku a to je pani Gil. Jedna minúta. President. Vážený pán predsedajúci, ja som hlasovala za tento návrh uznesenia. Nie je priateľné, že táto smernica je stále na rade blokovaná. Ide nám o to, aby sme mali lepšie, účinnejšie právo, ktoré sa bude sústredovať na podstatné veci, ale mala som ťažkosti pochopiť to, prečo také veci ako participácia žien na trhu, boj proti chudobe, čo je práve s tým spojenie, sa považuje za dôležitú vec. Takže Európska únia by sa mala venovať tomu, aby sa veci pohli. Je neuveriteľné, že Napríklad veci, ktoré e, ovplyvňujú celú spoločnosť, e, sa spoliehame na smernicu z roku 1992, ktorá sa do... neprispôsobila potrebám dnešných dní. Polovica matiek sa spolieha v Spojenom kráľovstve na starých rodičov, ale nie je každý šťastný, že sa môže spolahnúť na pomoc druhých. Takže chcem pourgovať aby sa vyriešila táto podstatná vec, aby nevolila len tú ľahšiu cestu. Ďakujeme pekne, pani Gila. Slovo má pán Flanagan. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval za, pretože si myslím, že to je práve to, o čom by mala byť Európska únia. Írsko sa chcelo e, pripojiť, teda vstúpiť do tohto typu Európskej únie. A osobitne, pokiaľ ide o materskú dovolenku, ja a moja manželka máme dieťa, ktoré má 8 mesiacov. Mňa veľmi kritizovali, keď som chcel doma pomoc manželke, že som lenivý politik, tak ja si myslím, že ak táto inštitúcia chce byť e, seriózna, tak e, sa treba predísť tomu, aby sa kritizovali otcovia za to, že chcú ísť na tento typ dovolenky. Je to totiž, má to byť tu uznávané. Čiže snaha e, urobiť tú správnu vec, takže médiá by vás nemali z toho dôvodu kritizovať alebo na vás útočiť. Ďakujeme pekne a slovo má pani Petýr. Ďakujem pekne. Ja, mňa to veľmi mrzí, ale táto smernica o materskej dovolenke bola mm, e, schválená v 1992 a zatiaľ bola zablokovaná. Zatiaľ sme sa nedostali k príslušnej dohode. Vo väčšine členských krajín už existuje veľa návrhov lepších, ako je to, čo máme predložené. Ja som sa začala hlasovania, pretože si myslím, že potrebujeme nové návrhy. Štáty by mali zabezpečiť to, aby matky a otcovia mali možnosť byť so svojimi deťmi v priebehu prvých týždňov a mesiacov. Je potrebná legislatíva na to, aby sme mohli zabezpečiť to, že firmy ponúknú svojim zamestnancom možnosť mať deti a byť s deťmi v tomto čase. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán a Slovo má pani Kosta. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že v tomto uznesení je vlastne napísané to, po čom sme volali už v roku 1992, totiž že chceme materskú dovolenku na európskej úrovni. Takže by to nemala byť iba zodpovednosť jednotlivých členských krajín. Je veľmi dôležité, aby sa starali všetci v rodine, a teda tých 14 týždňov, s ktorými sa ráta v smernici, ktorá ešte stále platí, teda z roku 1992. No viete, tam musíme niečo pridať. Je to totiž dôležité pre zdravie detí a je to tiež dôležité na to, aby netrpeli utrpela zamestnanosť v týchto ťažkých situáciách, keď žijeme v hospodárskej a finančnej kríze. Muži a ženy majú mať zabezpečené svoje pracovné miesta. V konečnom dôsledku budeme mať aj vyššiu produktivitu a bude dôležité potom nájsť pracovné miesto pre mnohé ženy pre, mňa, pre mnoho ženy. A teraz ale dneska musím povedať, že komisia musí sa opäť chopiť iniciatívy a my dúfame, že počas luxemburského predsedníctva sa uskutočniť ďalšie kroky. Predsa nie je možné, aby po dvoch legislatívnych mandátoch to zostalo nedotknuté. Predseda, ďakujem pekne pani poslankyni Kosta. Teraz budeme pokračovať ďalej. Máme tu dohodu OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. A ako prvý rečník je tu pán Adam Kóša za ľudových na dve minúty za EPP. Ja myslím, že tu naozaj musíme nájsť veľmi konkrétnu odpoveď na to, čo tu bolo navrhnuté, pokiaľ ide o osoby s postihom. Chcel by som na to poukázať niekoľkými konkrétnymi um, návrhmi. Poprvé, členské štáty Európskej únie sú vyzývané, aby spolupracovali a Existujú tu aj viaceré krajiny, ktoré zatiaľ ešte ten dohovor nepodpísali a neratifikovali. Potom ďalšia vec a je nevyhnutné a Európska komisia bola vyzvaná, to vlastne už parlament požadoval od začiatku alebo dávno, aby došlo ku dialógu z OSN o, na túto tému. A po tretie, chceme, aby Európska komisia naozaj sa postarala o to, aby tento e, balíček zabezpečil bezbariérovú Európu čo najskôr. A tomu zodpovedá prijatie príslušných rámcov a takisto aj finančných e, príspevkov takisto, alebo finančného vybavenia. Takisto by som ešte chcel povedať, že e, je treba zabezpečiť aj príslušný monitoring e, týchto, týchto podmienok alebo dodržiavania takýchto podmienok. Toto požadoval takisto už aj predtým parlament, výbory EMPL, výbor LIBE, na to poukazovali už dávno a v závere by som ešte chcel poďakovať Myslím si, že to má pre nás všetkých určitý symbolický zmysel a verím, alebo tiež ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú máme my v našej politickej skupine a máme aj v našom parlamente. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Pospíšil. Allora passiamo. Nevidím ho, takže prejdeme na eh, poslankyňu Šojdrovu. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som vysvetliť, že prečo som hlasovala za toto uznesenie, v ktorom parlament reaguje na otázky OSN v oblasti naplňovania práv osôb s zdravotným postihnutím. Pokiaľ ide o pracovné príležitosti pre tieto osoby, tu by mala byť Európska únia príkladom. Veľmi si vážim aj kolegov poslancov, ktorí tu v Európskom parlamente pracujú s veľkým nasadením aj môj predrečník, pán kolega Koša, je tohoto príkladom, ktorý je jedným z veľmi aktívnych poslancov. O nedostatočnej aktivite Európskej únie svedčí aj to, že je tu stále veľmi nízke percento zamestnancov v samotných inštitúciách Európskej únie, teda zamestnancov so zdravotným postihnutím. Viem, že kri praktika nie je vždy príjemná, ale nie je možné ju brať na ľahkú váhu a treba sa um, jej postaviť v čelom a konať aktívne. Ďakujem za pozornosť. Predseda, ďakujem teraz eh, pani Gil, má slovo na jednu minútu. Ďakujem pán predseda, ja som podporila toto uznesenie, pretože je jasné, že treba urobiť oveľa viac, aby sme zabezpečili osobám s postihom aby mali rovnaké príležitosti ako každá iná osoba. V Británii momentálne 1,3 milióna osôb s postihom, ktorí sú k dispozícii pre prácu, ale len polovica z nich je zamestnaných a menej ako polovica z nich majú rôzne kvalifikácie, vzdelanie. A 80 našich e, našich osob postihom nevedia si zase nájsť starostlivosť pre svoje de- deti. V Británii máme 700 tisíc detí a v Británii máme 15 miliónov detí a ich rodiny e, majú obmedzené možn- možnosti zúčastniť sa e, pracovného života, pretože nevedia nájsť starostlivosť o dieťa. A to, preto je podstatné, aby európske inštitúcie naozaj e, prijali dohovor OSN o právach právach osôb s postihom a toto potom by mohlo byť aj základom toho, aby došlo k ďalším krokom. Ďakujem, teraz má slovo pani Sehnálova na jednu minútu v Európskej únii žije... Ďakujem pekne, pán podpredseda. V Európskej únii žije 80 miliónov ľudí s e, zdravotným postihnutím, ktorí majú ako v Európskej únii rovnaké práva ako každý iný. V praxi tomu však e, ďaleka tak nie je a osoby s postihom musia čeliť e, množstvu prekážok, ktoré si zdravé osoby ani neuvedomujú. Či už ide o prístup k vzdelávaniu, práci, doprave, pri hľadaní samostatného bývania a podobne. Európsky parlament by mal spolu s komisiou a radou pracovať na odstraňovaní tých týchto prekážok a na konkrétnych cieľoch a základných úlohách, ktoré identifikovala komisia OSN. Rada by som v tejto súvislosti apelovala na Európsku komisiu, aby čo najskôr predstavila prislúbený Európsky akt prístupnosti, ktorý zdôrazňuje aj odporúčanie, Európskej, eh, odporúčanie Komisie OSN Európskej únii nesmieme zabúdať, nestačí len mať minimálne normy alebo minimálne štandardy pre osoby s postihom. Európska únia by sa mala snažiť o vyššie štandardy, preto som aj túto, toto uznesenie podporila samozrejme. Teraz má slovo pán Flanagan. Ja som bol za, pretože si myslím, že uznať práv pre osoby s postihom nie je len výhodné pre tieto osoby, ale je to, prí, je to prínos pre nás všetkých. No, keď sa pozriete na väčšinu ľudí, každý má určitý e, postih, či už niekto má miernu e, farbosleposť, alebo má jednu nohu kratšiu ako druhú. Každý z nás určite niečo má a preto to by Európska únia mala byť aj o tom. A ja pochádzam z krajiny, pre 50 rokmi ľudia boli zatváraní do inštitúcií len preto, aby boli skrytí pred vlastnými rodinami, pretože im bolo povedané, že vlastne oni sú, sú diablom tej rodine a podobne. Takže myslím si, že teraz je už úplne iný svet, e, stále sa to zlepšuje, mám ešte veľkú nádej a preto verím, že je tu nádej nie len pre osoby, s postihom, ale myslím si, že je to výhodné pre absolútne všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Klün. Thank you, Chairman, and I'm very happy. Ďakujem, pán, pán predseda. Veľmi rada som podporila dnes tento návrh, e, pretože je dôležité zabezpečiť aktívnu inklúziu a úplnú participáciu e, ľudí s postihnutím v spoločnosti. A to treba robiť v súčinnosti s dohovorom OSN, ktorý sa týka práv ľudí s, so zdravotným postihnutím. A takisto aj stratégia komisie o postihnutiach vychádza práve z dohovoru OSN o tejto veci. Musíme zlepšiť veci, ako je dostupnosť, musíme vytvoriť patričné služby, infraštruktúru pre všetkých ľudí a musíme takisto zlepšiť uvádzanie na trh takýchto zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím. A tá stratégia určite veľmi pomáha týmto osobám v oblasti zamestnanosti. Musíme výrazným spôsobom zvýšiť počet ľudí, ktorí sa podielajú na aktívnom pracovnom trhu a takisto musíme propagovať eh, inkluzívne vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre jednotlivcov s postihnutím. Európska komisia, to vítam, eh, spustila viacero iniciatív v oblasti vzdelávania pre takéto osoby, eh, osoby so osobitnými potrebami a takisto aj v oblasti celoživotného vzdelávania musíme to naozaj podporiť. Ďakujem pekne. Eh, Mariana Petir, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Každá osoba by mala mať eh, právo vykonávať svoje základné ľudské, politické a spoločenské práva. Dôstojnosť každej osoby treba chrániť. Skutočnosť, že sme rozdielni, by nemala zakladať dôvod na nejaké rozdielne zaobchádzanie a mali by sme naozaj zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postupom mohli participovať na chode spoločnosti. Preto plne podporujem toto uznesenie. Keď si vezmeme do úvahy skutočnosť, že asi 80 miliónov takýchto ľudí s postihnutím v Európskej únii, že stále čelia diskriminácii a rôznym obmedzeniam vo svojich každodenných životoch, ja som skutočne presvedčená, že musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, tak aby sme tieto prekážky odstraňovali. Je mimoriadne dôležité, aby všetky členské štáty Európskej únie implementovali e, dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, ako aj stratégiu Európskej únie pre osoby so zdravotným postihnutím. Takáto stratégia by mala byť zakomponovaná do politik, e, sociálnych politik každého členského štátu. Členské štáty by mali propagovať a hájiť práva takýchto osôb, mali by zabezpečiť ich participáciu vo všetkých aspektoch spoločenského života v členských štátoch. E, ďakujem pekne, Silvia Kosta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Podľa odhadov, ktoré prebehli v Európe, tak asi 80 miliónov osôb žijú s istou formou postihnutia, či už závažného alebo stredne závažného. Tá, ten dohovor, ako bol spomenuté, tak eh, ten dohovor SN už bol eh, ratifikovaný, nie eh, všetkými však, ešte tri chýbajú a je to každopádne taký absolútny referenčný bod, pretože zabezpečuje uznanie ľudských práv a takisto zabezpečenie úplnej integrácie takýchto osôb do pracovného trhu bez nejakých diskriminácií. Samozrejme, to nedostatok nedostatok služieb, nedostatok infraštruktúry a takisto možnosti zamestnanosti. Ja som hlasovala za, pretože sa domnievam, že s takýmto uznesením robíme konkrétne kroky vpred. Ehm, skôr ako požiadame komisiu, aby schválila takýto balíček, e, ktorý sa týka tejto politiky, e, aby vyčlenila e, rozpočtovú linku, ktorá bude venovaná presne tomuto, treba zabezpečiť spoluprácu a súčinnosť medzi jednotlivými výbormi, napríklad pokiaľ ide o začlenenie takýchto osôb do škôl a do univerzít, pretože nakoniec požadujeme väčšie zapojenie parlamentu do monitorovania naplňania tohto dohovoru. Ďakujem pekne, ďakujem pani poslankyňa Kosta, pani Ivana Maletič, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. v Európe je asi 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím a tie by mali mať e, rovnaké práva ako ostatní občania. Mali by mať rovnaké možnosti práce a vzdelávania a mali by mať možnosť žiť e, kvalitný život. Každopádne v bežnom živote sa stretávajú s viacerými prekážkami. Je nevyhnutné zabezpečiť holistické komplexné vnímanie toho problému, ktorému čelia takéto osoby, počnúť s zdravotníctvom, vzdelávaním, trhom práce a ich e, úplnou participáciou na chode spoločnosti, ako aj ich bežného fungovania v rámci rodín. Pre každú z týchto oblastí by mali byť zadefinované ciele, tak aby sme dokázali potom merať dosiahnutý pokrok. Sociálne začlenenie je jedným z cieľov stratégie Európskej únie a nie je možné ho dosiahnuť e, oddelenie bez toho, aby na tom participovali všetky inštitúcie v Chorvátsku asi 520 tisíc takýchto osôb e, so zdravotným postihnutím naozaj pocitilo na vlastnej koži dopady krízy, ako aj úsporných opatrení. Došlo k miernemu pokroku tým, že boli zavedené kvóty v oblasti zamestnanosti. Každopádne treba spraviť ešte veľa práce, aby sa zlepšil život týchto osôb. Uznesenie apeluje na všetkých, aby pracovali aktívnejšie, aby zvyšovali povedomie o takýchto osobách ich právach. Preto som to rada podporila. Ďakujem pekne. teraz prejdeme e, na vysvetlenie hlasovania o uznesení, ktoré sa týka Xylella fastidiosa, Xylla fastidiosa, teda tá baktéria, ktorá postihuje olivy. Najskôr Rosa Damato, menej FDD, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja sa pripájam ku kolegom, práve sme odhlasovali to uznesenie, ktoré vlastne v línii a súč- zhoduje sa s tým uznesením komisie. My sme celé dni pracovali na tom, aby sme potvrdili e, rozhodnutie teda tohto výboru. E, samozrejme, my súhlasíme s opatreniami, ktoré sa týkajú dovozu a takisto, ktoré sa týkajú poľnohospodárskeho sektoru, ale vôbec tam nie je nejaký dôraz na analýzy nákladov, na analýzu nákladov a nevýhod, pokiaľ ide o pôsobenie takéhoto patogénu. Okrem teda navrhovania tých opatrení, ktoré boli prezentované z pohľadu vedeckého, treba spraviť aj viac. Ja chcem odkázať aj na riešenie tých e, rastlín, ktoré môžu byť hostiteľskými, pokiaľ ide o e, takúto, takúto baktériu xylelu. Takisto pokiaľ ide o použitie fitofarmák, je nevyhnutné identifikovať zdravé stromy, zdravé rastliny v rádiuse alebo v oblasti 100 metrov od tých postihnutých, tak aby boli e, vyňaté z takých prísnych e, kontrol. Ja si myslím, že tie opatrenia sú zatiaľ krátkozraké. Myslím si, že to má dosť ďaleko siahle dôsledky aj sociálne, ekonomické, ale ja si e, myslím, že tak ako už bolo navrhnuté v rámci nedávneho stretnutia so s hlavným vyjednávateľom, tak myslím si, že musíme naozaj dať dohromady sily a musíme pôsobiť na poli polnospodárskom ako environmentálnom. Hovorím o Biofeder, Copagri, Pan Europe, to, je, to sú talianské organizácie a my sme práve vypracovali spoločný dokument a my ho budeme prezentovať komisie, komisii a tam sú rôzne alternatívy navrhnuté. Takisto sú podporené predstaviteľmi akademického a vedeckého sveta. Ja v tejto chvíli pochybujem, že by sa mohli, by mohli odvrátiť zrak eh, tie zodpovedné orgány od tohto problému a zbaviť sa zodpovednosti. Ďakujem pekne, e, poslankyne Damato a teraz Massimo Pavluči, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Naše polnospárske pôdy e, boli naozaj posihnuté výrazným spôsobom takouto epidémiou a nie sme schopní zatiaľ túto epidémiu zvládať Naši pomospodári sú vynikmi, e, teda nie vynikmi, sú, sú obeťami, pardon. Nie je to len ohrozenie ich principálneho, e, teda základného zdroja, predaja, Apulia, Salento. Bez takýchto olivovníkov by bola ako Paríž bez e, tej známej Eiffelovej veže. Samozrejme, nie je možné ísť e, cestou vyhubenia tých postihnutých stromov v tejto oblasti, treba to robiť aj iným. Samozrejme, treba sa pozrieť aj na zdroje v rámci Horizontu 2020 a ich efektívneho používania na vymazanie takejto ešte málo známej choroby alebo baktérie. Je treba znižovať škody, ktoré z toho plynú pre polnospodárov a takisto treba ochrániť zóny, v ktorých sa pestujú olivovníky. Ďakujem pekne, kolega Jar tu nie je a teda Notis Marias, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som eh, hlasoval za toto uznesenie a je to uznesenie, ktoré spolu s inými kolegami sme predložili na to, aby sme riešili katastrofické dôsledky tejto baktérie Xylella fastidiosa. Sú tu konkrétne opatrenia, ktoré požadujú predovšetkým hospodárskú podporu pre tých hospodárov, ktorí úroda bola napadnutá xylelou a takisto treba príjmať opatrenia, ktoré sa týkajú dovozu rastlín z tretich krajín, ktoré sú zodpovedné za príchod tejto baktérie do Európy. Xylella je mimoriadne nebezpečná a agresívna baktéria a ak nepríjmeme nejaké opatrenia, tak všetky všetci producenti v oblasti Grécka, ako aj Stredozemia, budú mať obrovské problémy. Čiže my schválujeme toto uznesenie a vyzývame Európsku komisiu a členské štáty k tomu, aby okamžite pristúpili k implementácii toho, čo je na papieri. Ďakujem pekne. Ako posledná vystúpi, vystúpi pani Petir. Ďakujem pekne, pán predseda. Problémy, ktorým čelia talianskí pomospodári, spôsobujú obavy aj u susedov, vrátane chorvátskych polnospodárov. Ich znepokojujú hlavne nedostatok spolahlivých informácií. Ja som podporila toto uznesenie, pretože nás varuje o tých hrozných, hrozných dôsledkoch, ktorým čelia polnospodári. Som vďačná za akceptovanie mojich návrhov, ktoré súvisia s poskytovaním informácií a s vykonávaním preventívnych opatrení vrátane monitorovacích opatrení. Kompenzačné opatrenia nemôžeme zabúdať. Nedostatočné odškodnenie alebo kompenzácia povedie k zdráhaniu sa pri implementácii takýchto opatrení a ak nebudú tieto opatrenia implementované, tak to môže spôsobať ďalšie epidémie. Chorvátsky polnospodári si želajú rýchle odpovede a preto implementácia musí byť rýchla, ako aj komunikácia medzi orgánmi. Eh, Ďakujem pekne, tu na uzavrieme vysvetlenia hlasovaní, pokiaľ ide o fastidiozu. Teraz